ako skupiny Boko Haram. Ako prvý dostane slovo pán spravodajca, pán Demesmaker, nech sa páči, máte minútu. Ďakujem veľmi pekne, ctení kolegovia. Dnes je to tak, že zhruba 1 200 tisíc e, detí v Nigérii sa pohybuje bez rodičov, utekajú pred nomádskou mašinériou Boko Haram. Ľudské práva, tu už nehovorím o nejakých ľudských právach, to jednoducho neexistuje. Ide to zničenie celej generácie. Obraciam sa nového nigerského prezidenta. Prosím vás, chránte svoje deti, dokážte, že viete niečo zmeniť, pretože napriek všetkej situácii jednoducho neviete ochrániť svoju svojich obyvateľov. Je to úplne strašné, ako môže krajina byť ako dodávateľ ropy na prvých miestach, ale pokiaľ ide o blahobyt občanov, tak ste úplne na spodku týchto rebríčkov. Chudoba tomu napomáha. vojaci sú demotivovaní a obyčajné obyvateľstvo je ľahkým cieľom pre teroristov. Pán komisár, môže Európska únia takéto krajine ponúknuť ešte nejakú perspektívu na lepšiu budúcnosť dnešnými Eh, politikami, ktoré máme, potrebujeme už konečne činy. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dostane slovo ďalší rečník. You have the floor. Máte slovo, nech sa páči. Máte slovo na minútu. Ďakujem. Nuž, Boko Haram, to je tá najotrasnejšia tvár politického a náboženského fanatizmu. Ničia budúcnosť spoločenstva, ktoré napadajú a chcú to urobiť, preto napadajú práve deti, ktoré sú touto budúcnosťou, preto e, napadajú školy a sexuálne násilie používajú ako zbraň. A pokiaľ zničia školu, tak ju musíme znovu postaviť. Pokiaľ im zničia, e, pokiaľ ich napadnú sexuálne, tak je treba tieto deti e, chrániť. Pretože toto je našou prioritou v Nigérii, preto predstavujeme toto uznesenie a nesmeme zabúdať na prípad Nigérie a predovšetkým jej detí. Toto im skutočne dlhujeme ako medzinárodné spoločenstvo. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalší rečník, pán Korál. Ďakujem pekne. Hovoríme tu o situácii detí eh, v Nigerii a ich vysilovaní v dôsledku útokov skupiny Boko Haram. ktorý treba spomenúť aj všeobecnú situáciu. Nigerie je to najbohatšia krajina Afriky, ale patrí medzi tie najchudobnejšie krajiny, krajiny s najhlbšou chudobou, paradoxálne kde dochádza k takým situáciám, o akej hovoríme, kde milióny detí sú na útoku, eh, na úteku a chýbajú e, prostriedky už pre e, e, tie základné veci ako voda pre ne. Treba, aby medzinárodné spoločenstvo našlo prostriedky na ich základnú, základnú ochranu. Tieto deti sa často využívajú na vyškolenie za vojakov. A to sa týka viacerých krajín, nielen Nigérie. Mali by sme zabezpečiť, aby tieto deti, e, keď e, vlastne e, sa ich podarí miliciam odňať, je treba, aby boli zaradené do príslušných programov, ktoré by im pomohli spracovať tie traumy, ktoré zažili. Pán Panceri. Grazie, presidente. In... Ďakujem, pani predsednička. V Nigerii neistota, ktorú vytvára teroristická organizácia Boro, Boko Haram, spôsobila, e, že milióny detí e, museli e, utiecť a opustiť svoje vlastné domy. Situácia sa tam naďalej zhoršuje. Je veľmi ťažké, aby mali k dispozícii dosť potravín, vody, sanitárne zabezpečenie chýba, riskujú smrť nie sú, sú ďaleko od svojich rodín. E, mladé e, ženy a dievčatá boli znásilňované, e, psychicky a fyzicky zneužívané. Veľmi často de, de, detičkám sú pripevňované na telo bomby, ktoré potom explodujú vo verejných, na verejných priestranstvách ako teroristické skutky medzinárodné spoločenstvo eh, vrátanie Európskej únie by malo sa zmobilizovať a zmeniť túto situáciu čo najrychlejšie. Ďakujem pekne, teraz slovo pani Hojbuch. Ďakujem pekne. Situácia v Nigerii je dramatická. Medzičasom Boko Haram už sa spolčil s islamským štátom a takúto koalíciu vytvorili Vlastne ide o alianciu, ktorá tento teror šíri za hranice aj kontinentu. V posledných mesiacoch Boko Haram zabil zhruba 1600 ľudí, 100 tisíc ľudí je na úteku a veľa detí. Nigéria má najväčší počet, pokiaľ ide o deti, ktoré nechodia do školy, práve kvôli teroru Boko Haram. Od predrečníkov sme o tom veľa počuli. A tu musí medzinárodné spoločenstvo sa zhostiť svojej zodpovednosti a tie sluby, ktoré sa týkajú humanitárnej pomoci, dodržiavať. Preto vítam, pán komisár Stylianidis, že peniaze pre obete Boko Haramu majú byť navýšené. Ale napriek tomu si myslím, že tu je určitá nádej. Máme tu, mali sme tu voľby, demokratické voľby, čo nie je samozrejmosťou v Afrike a nový prezident predložil teraz program, ktorý znie veľmi slubne, pokiaľ ide o boj proti korupcie, pokiaľ ide o ochranu detí a spôsob nasadzovania voj, voj, proti Boko Haramovi. A dúfame, že sa podarí tento program implementovať a my musíme robiť všetko preto, aby sme podporili túto vládu, tento región, aby ten nový program skutočne bol úspešný. Ďakujem. A posledný spravodajca je Ajsela. Nech sa páči. Vážení kolegovia, ako človek, ktorý vedie, ktorý viedol volebnú volebnú kampaň v Nigérii za Európsku úniu, tak som tam bol štyrikrát, znovu sa tam vrátim. Je to skutočne otrasná situácia, ktorá je na severo v západe Nigérie, tam, kde útočí Boko Haram. A predovšetkým je bolestná situácia e, tisícov dievčat, ktoré boli znasilnené a prinútené prestúpiť na islám, prinútené sa vydať a často sú e, pod E, pod hrozbou, že ich e, pochovajú zaživa, využívané ako sebevražedné atentátničky. A my v Európe nemôžeme sa zložilými rukami, pretože je to skutočne hrozné, čo sa tam deje a musíme e, odsúdiť tieto činy, ale musíme aj účinne podporiť novú vládu a koalíciu afrických štátov, ktorá sa konečne dala do pohybu, aby skoncovala s Boko Haram. Ďakujem. Ďakujem pani Sanchez Caldentej. Ďakujem pani predsednička. Nigar je najobývanej Afriky a taktiež je e, jednou z najbohatších ekonomík tohto kontinentu, má veľké zásoby e, ropy, avšak 70 e, miliónov Nigeričanov žije pod Prahom chudoby. A toto je skutočne živná pôda pre násilie a nestačí len robiť humanitárne kroky. Taktiež je treba e, dôvody vzniku homo Boko Haram hľadať v našej obchodnej politike, ktorá ožobračuje Afriku. Sú to predovšetkým deti, ktoré trpia, ktoré sú obeťami násilia, pretože sú e, um, unášané a zneužívané Boko Haram a sú im upierané absolútne všetky ich práva. Európska únia musí byť koherentná pretože naša obchodná politika ožobračuje Afriku a pokiaľ nič neurobíme a neurobíme nič ani s tým eh, deštruktívnym e, fiskálnym systémom, tak sa potom budú tie takéto hrozné, hrozné veci. Takže musíme byť koherentní. Ďakujem. Ďakujem. Takže to boli autory a teraz za jednotlivé politické skupiny budú rečníci. Prvý bude pán Kelly za EPP. Na minútu. E, Ďakujem, pán pre, pani predsednička. Ospravedlňujem sa, bol som na trialógu. Je to veľmi dôležitá téma toto a mali by sme sa na ňu dívať kontexte rozhovorov, ktoré prebiehali v tomto parlamente e, s pani Merkel a s pánom Olandom tento týždeň. A keď sme povedali, že by sme mali venovať väčšiu pozornosť Afrike, poskytovať väčšiu mieru pomoci v dôležitých otázkach ako napríklad klimatické zmeny, hospodársky rozvoj a vytváranie lepších životných podmienok pre Afričanov. A vidíme, čo sa deje v Afrike. Vidíme, aké je ťažké e, tam mať čo dočinenia so skupinami, ako je Boko Haram a ich terorizmom. A predovšetkým, čo sa týka malých detí, predovšetkým mieria na ne a zničia tam školy, takže musíme spolupracovať s OSN a aj s ostatnými stranami, aby sme im zlepšili životné podmienky. Ďakujem. Pán Kelly, je tu modrá karta, príjmate ju. Od pána Rubiga. Pán Rubich. Áno, ďakujem za slovo. Chcel by som sa opýtať kolegu Koligho, ako to vyzerá s, eh, so vzdelávaním. Eh, je tam možnosť prísť s nejakými E, konkrétnymi ponukami a potom stanoviť konkrétne rámcové podmienky na mieste? Áno, mám, pán kolega Rybík má absolútnu pravdu. Jedna vec, neboje proti Boko Haram. Druhá vec, tam vytvoriť kultúru e, rešpektu pre jednotlivcov a ľudské práva. A samozrejme, dobrý vzdelávací systém je v tomto aspekte dôležitý. A je jedna vec, mať tam riadny vzdelávací systém a na druhej strane tieto školy, ktoré tam momentálne sú. Takže pokiaľ to nebudeme pracovať, tak nikdy tam nezaznamenáme väčší pokrok. Ďakujem, pán Rubiš. Ďakujem. A teraz dostáva slovo pani Valenciano. Ďakujem. Už sme si veľmi rýchlo si zvykáme na tragédie, ktoré nás obklopujú. A už sme tu často hovorili o miliónoch ľudských bytostí, ktoré trpia, o miliónoch detí, ktoré sú napadané. A toto je to najhoršie napadanie, pripraviť jeho vzdela, vzdelanie, pretože to je pre ich budúcnosť úplne to najhoršie, čo sa môže stať. Hovoríme o tom a už sme si na tie čísla zvykli. Ale taktiež je treba si uvedomiť, že my, darcovia, donory, ktorí sme sa zaviazali, že pošleme určitú Tý obnos peňazí, aby bolo možné vzdelávať tieto deti a bojovať účinne proti Boko Haram, tak sa nám nepodarilo splniť naše ciele. A za z každých troch eur, ktoré sme im slúbili, sme im to ešte neposlali. Ešte my dlhujeme, takže to je naša zodpovednosť. Takže sa teraz obraciam na EÚ a členské štáty. Splňte svoje záväzky, aby bolo možné toto barbarstvo v Nigérii e, ukončiť a mali by sme podporiť aj prezidenta. Ďakujem, pán Belder. Ďakujem pekne, pani predsednička. V čísle 11 uznesenia je uvedená veta, ktorá sa ma skutočne dotkla e, hlboko, pretože tam ide o to, že sa tam píše o ženách a deťoch, ktoré prežili tento terorizmus, takže to ma hlboko dojalo a myslím tu predovšetkým na Hasan Bitrusa, ktorý je zo severnej Nigérie a v novembri minulého roku utekal s Bibliou e, v ruke z kostola a extrémisti ho zastavili, zobrali mu Bibliu a hodili ju do ohňa. Hasan sa snažil vybrať si tú Bibliu z ohňa a teroristi ho potom hodili do ohňa. Chvala Bohu, prežil. Hasan Petrus a ostatné obete Boko Haramu si zaslúžia viac než našu, našu sústrasť, zaslúžia, zaslúžia si našu ochranu. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pán Vautman. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážený pán komisár. Myslím, že sme tu e, počuli viacerých, ktorí hovoria, že musíme hovoriť o Nigérii. Viac ako milión detí uteká pred terorom. Ešte sú v podstate veľmi mladé a e, bolo im vyhrožované, vyhrožované že e, nemôžu chodiť do školy. Boko Haram sa bojí takých, ktorí majú svoj vlastný názor, jednoducho vsádzajú iba na zbranie, všetko. Takže musíme dbať o to, aby sme aj nového pre- prezidenta tejto krajiny vyzvali k tomu, aby sa postavil k porušovaniu ľudských práv. My potrebujeme poznať pravdu vo všetkých oblastiach a chcem sa zastať aj tých žien, ktoré sú tu masovo znásilňované. Jednoducho sa proti takýmto postupom a otrasnostiam musíme postaviť. Musíme sa zastať aj toho, aby tieto ženy mali právo na potrat, keď sú znásilnené. Ďakujem pekne, pán Obermajer. Ďakujem pekne, pani predsednička. Už roky poznáme apely únie na štáty, aby sme bojovali a zintenzívnili boj proti Boko Haram. Avšak málo sa urobilo. Unášajú sa tu ženy, deti, Videli sme e, útoky bombové e, vykonávané zo strany detí a kresťanské dediny sa jednoducho linčujú. 1,2 milióna detí je v severnej Nigérii na úteku a UNICEF hovorí, že molovica z týchto detí má menej ako 5 rokov. A deti utekajú do, členských, do vedľajších susedných štátov. Keď chceme bojovať proti teroru, a proti tomuto barbárstvu zo strany Boko Haram, ak nebudeme dôslední a nepodporíme tento boj proti ním, tak sa nemusíme čudovať, keď ďalšia imigračná tsunami sa pri, privalí k nám z tejto krajiny. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Hetman. Ďakujem pekne. Dámy a páni, konflikt ktorý tu vidíme v severovýchodnej Nigérii. Tento konflikt je tu taký, že už zomrelo ako, viac ako 20 tisíc ľudí a viac ako milión ľudí opustilo svoje domovy. Vidíme, ako tá spoločnosť vyzerá. Máme tu 40 obyvateľov, ktorí majú menej ako 14 rokov. Takže tento konflikt sa týka práve detí. Ide tu o vraždy, ide tu o odlúčenie od rodičov, ide tu o násilnosti, o hlad, Ide tu o nedostatok zdravotnej starostlivosti a to je všetko súčasť ich detstva. A preto potrebujeme urobiť konečne niečo v tom zmysle, aby sme zmenili politicko-hospodárskú situáciu v tejto krajine, ale musíme aj humanitárne podporovať túto krajinu. A preto sa veľmi teším, že 21 miliónov eur komisia v júni slúbila a že tu dôjde aj k navýšeniu týchto finančných prostriedkov, pretože vieme, že tieto prostriedky sú nedostatečné, nedostatočné a potrebujeme ďalšie finančné zdroje. Ďakujem, pán kolega. Pán Liazdovský, nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, kolegovia a kolegyne. To, čo vidíme v Nigérii, je opravdu barbarstvo. Toho, čo sa dopúšťa Boko Haram, je barbarstvo. Už to povedali kolegovia predo mnou a ja to takisto podporím. Myslím, že Európska únia by mala podporovať všetky snahy, ktoré môžu priniesť humanitárnu pomoc Nigérii. Ženám, vysídleným deťom, zmrzačeným e, osobám. A toto naše úsilie musíme zacieliť na to, aby miestne orgány boli pod našim neustálým tlakom. Rovnako ako pán Belder a ja si želám, aby sme o tomto hovorili bez akejkoľvek cenzúry. Áno, ide tu o nenávisť týchto Boko Haram zástancov proti kresťanom. To musíme povedať celkom jasne. Nasi, naši bratia zomierajú preto, že sú kresťania. A toto je niečo, čo treba povedať celkom na rovinu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Koraza Zabiel, máte slovo. Pol milióna ľudí, pol milióna detí bolo vytrhnutých z ich domovov, oddelených, odlúčených od rodiny. Už 6 rokov máme tu terorizmu zo strany Boko Haram, ktorý e, terorizuje ľudí v Nigerii. Musíme sa postaviť proti tomu, aby deti neboli sexuálni otroci, aby tu neboli vynútené sobášia. Musíme sa vysiadriť proti násiliu na deťoch. Nikto nemá byť e, obeťou. Musíme si tu pripomenúť minimálne e, dievčatá zo Šiboku, ktoré pred rokom a pol boli unesené a ďalšie tisícky detí, ktoré sú unášané e, v Nigérii. Náš signál musí byť jasný. Nie ste sami a nie ste osamotení. Musíme však urobiť viac, aby sme zmobilizovali podporu v Európe so zvyškom medzinárodného spoločenstva, aby sme podporili Nigériu, Africkú úniu na to, aby bola zabezpečená ochrana detí, aby sa vyšetrili tieto kriminálne skutky. Deti potrebujú prístup k vode, potravinám, prístrežku, zdravotnej starostlivosti a školy. Pokiaľ ide o práva detí, toto bude naša priorita, budeme brániť tieto deti v Nigérii, pokým to bude trvať a nevyrieši sa to. Ďakujem. Ďakujem pekne. A týmto sa dostávame k spontánnej rozprave. Ale ešte máme 8 ľudí, ktorí sa prihlásili do spontánnej rozpravy, takže pôjdeme v poradí, akom to bolo naznačené, vám pospíšil. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pripojím sa k tomu, čo povedali autory tohto návrhu. Ďakujem všetkým, ktorí vystúpili, odsúdili násilie v Nigérii. Čísla tu odzneli, netreba ich opakovať. Máme tu viac ako 2 milióny e, vnútorne vysídlených ľudí, plno ľudí zavraždených, 10 miliónov detí nechodí do školy. To je najväčšie množstvo detí, ktoré nechodia do školy na celom svete, na počet obyvateľov našej krajiny. Treba o tom diskutovať. Nesmieme to podceňovať iba preto, že sa nás to bezprostredne nedotýka. Rovnako ako sa nás dotýkajú napríklad problémy Blízkeho východu. Myslím si, že a komisia musí byť aktívna. Apelujem na pána komisára, aby bola lídrom, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc pre toto územie deťom a ženám, ktoré sú vysídlené v tejto oblasti. Treba peniaze, ktoré darcovia slúbili, boli dodané a to zatiaľ nie je. Treba sa zhovárať aj s prezidentom tejto krajiny. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom pán Jurek. Pán Jurek? Ďakujem pekne, pani predsednička. Pred pár mesiacmi sa nám zdalo, že Boko Haram je v defenzíve. Zdalo sa, že to, čo robí Africká únia a čo robí vláda v Nigérii, povedie k tomu, že budeme o tomto dramatickom probléme počuť menej a menej. Ale vidíme, že Boko Haram je stále aktívny a nesmieme zatvárať predtým oči, nesmieme sa obmedzovať iba na slova, pretože my viac hovoríme a neuvedomujeme si, že o čo tu vlastne ide. V Afrike, napríklad práve v tom regiónu, v regióne Veľkej jazera, po Strednú Afriku, celý tento región čomu tam dochádza? No dochádza tu k najdramatickejšej situácii, ktorú máme na svete, z ktorej sa môže vytvoriť jeden obrovský humanitárny problém a preto by sme mali so štátmi Africkej únie, s nigerijskou vládou takisto by sme mali uvažovať nad tým, ako e, nie len produkovať ďalšie slova a uznesenia, ale ako eliminovať Boko Haram. Pán Frunzulíka. Ďakujem pekne. V Nigerii tá situácia, ktorú tu máme, ten teror, kde ľudia trpia, tak to vyeskalovalo do veľkej humanitárnej krízy. Máme tu 500 tisíc detí. To je najväčšie množstvo detí a dokopy ich je až 1,4 milióna. Tieto deti sú súčasťou toho začarovaného kruhu, sú odlúčení od rodiny a napriek záväzkom zo strany Európskej únie, aby sa dodali ďalšie peniaze na to, aby sa humanitárna pomoc navýšila, by som chcel vyjadriť obavu ohľadne toho nedostatku financií, to znamená ten rozdiel, ktorý tu je medzi tým, čo slúbime zaplatiť a čo zaplatíme do UNICEFu. Musíme tento konflikt zastaviť, zastaviť násilie Boko Haram, nastoliť bezpečie a venovať sa prapríčinám terorizmu a nelegálnej migrácie. Ďakujem. Ďakujem. Pán Kiučuk. Ďakujem pekne, vážený, vážená pani predsednička. Terorizmus je veľká vec, ktorú tu máme na svete, pretože sa to dotýka všetkých občanov, či nezávisle od toho, aké maj, z akého etnika pochádzajú. Boko Haram je jasným príkladom teroristickej organizácie, ktorá je hrozbou pre bezpečnosť v západnej Afrike a v Nigérii. Pokračujú v únosoch, pokračujú v sebevražedných útokoch a šíria svoje aktivity do susedných krajín. Z tohto dôvodu chcem podporiť Európsku komisiu a vyhlásenie, kde sa apeluje na medzinárodné spoločenstvo v zmysle získať väčšie prostriedky pre humanitárnu pomoc. Spolu s medzinárodným spoločenstvom by sme mali podporiť novozvoleného predsedu, prezidentu, prezidenta v Nigerii, ktorý zišiel z volieb. Mali by sme sa sústrediť predovšetkým na ochranu detí a žien. Mali by sme zabezpečiť podporu predovšetkým pre obete. Ďakujem. Pani Lochbíler. Nie je tu. Castaldo. Ďakujem, pani predsednička. Keď sa pozeráme na správy, ktoré prichádzajú z Nigérie, e, sú to správy o vojne, Množstvo e, detí od najmenších po staršie e, sú zneužívané za vojnovým e, účelom, bez svojho vedomia sú používaní ako samovražní atentátnici. A preto medzinárodné spoločenstvo robí veľmi málo preto, aby zastavilo túto situáciu. Sú tu potrebné dotočné finančné prostriedky, treba chrániť civilistov a e, umožniť e, znásilneným e, dievčatám, aby mali prístup ku všetkým medicínskym službám, vrátane interrupcií. Treba tu dlhodobé riešenia. Pozrieme sa na pôvod terorizmu, chudoba, korupcia, nesprávne riadenie. Musíme sa venovať týmto príčinám, inak nebudeme úspešní Eh, treba zmeniť dnešné krízy tak, aby sme tu nemali krízy v budúcnosti a na to je treba zmeniť naše správanie, prístup. ja te... Ďakujem veľmi pekne. Eh, postupy Boko Haram eh, prináša za sebou eh, neuveriteľne krutné správanie voči diečatám, eh, deťom eh, celkovo je neakceptovateľné, aby deti nemohli chodiť do škôl, aby im bolo vzaté detstvo. Ehm, sú oddelené od svojich rodín. Chcem zdôrazniť, že tá teroristická skupina E, takisto napáda e, cieľenie kresťanov. E, za posledných rokov to ich, ich bolo 10 tisíc. Vyše 2 milióny ľudí sú vnútorne presídlených v Nigerii v dôsledku zločinov Boko Haram. Je to neakceptovateľné. Ja osobne odsudzujem tieto zločiny a Žiadam, aby e, táto skupina prestala e, s e, týmito činmi a treba, aby financovanie, ktoré sa dostáva k Boko Haram z našej strany, okamžite bolo prerušené a aby sa pomáhalo deťom, ktoré sú obeťami tejto teroristickej skupiny. Pán Marias. Ďakujem pekne. Nigeria je bohatá krajina s obrovskými zdrojmi. Eh, z ropy má veľké príjmy, ale eh, obyvateľstvo Nigerie žije v chudobe a, je, a ľudské práva eh, obyvateľov Nigerie nie sú rešpektované. Tam obrovská miera korupcie, to všetko živý terorizmus organizácia džihadistov, ktorá úzko spolupracuje s ISIS. Ehm, čoraz viac sa šíri ďalej, ehm, deti znásilňuje, ehm, organizuje rôzne atentáty, vyše milióna detí muselo pustiť svoje domy, aby si zachránilo život musíme sa zaoberať dôvodmi vzniku terorizmu. Obrovské príjmy z ropy musia netiecť do vreca vysokých politikov, ale musia ísť dobrú obyvateľstvu. Pán Štýr, nech sa páči. Hvala predsjednice. Evo za početak želio bi izraziti sučut obiteljima e, žrtava. E, Ďakujem. Chcel by som vyjadriť e, moju úprimnú sústrasť e, tým, ktorí trpia v dôsledku zločinov Boko a Haram. Musíme podporiť nigerijskú vládu v boji proti Boko Haram, preto vítam aj rozhodnutie konferencie predsedov e, pozvať na budúci rok prezidenta Nigérie do Európskeho parlamentu. Potrebujeme tú humanitárnu pomoc, ale potrebujeme pomáhať aj nigerijskej vláde, aby bojovala e, proti základným príčinám ako sociálne nerovnosti, korupcia, chudoba. Je neakceptovateľná, krajina, ktorá je tak e, bohatá e, na zdroje, aby dve tretiny jej obyvateľov žili v hlbokej chudobe, Preto si myslím, že komisia by mala zdôrazňovať boj proti e, korupcii v rámci e, svojej rozvojovej pomoci. Ďakujem, tým sa ukončilo Catch DI. Ja teraz slovo dostáva pán komisár Stylianides. Ďakujem, pani predsednička, vážení kolegovia. Ďakujem za príležitosť vyjadriť sa k humanitárnej situácii v severovýchodnej Nigérii, obzvlášť týkajúce sa detí. Vďaka za vaše komentáre a bohatú diskusiu. Bol som tam pred dvoma, troma mesiacmi, navštívil som oblasti veľmi blízke e, e, tým zónam, ktoré kontroluje Boko Haram a násilie e, zo strany Boko Haram naozaj je veľmi znepokojujúce. Zatiaľ tam nevidno nejakú perspektívu na značné zlepšenie. Určitý postup sa dosiahol proti Boko Haram. E, nigerijská vláda spolu s ostatnými susednými krajinami e, zaznamenali pozitívne kroky, ale Boko Haram naďalej e, každodenne takmer vytvára nové útoky. A to nie len rozsieva neistotu, ale naozaj to zhoršuje aj e, situáciu, v ktorej sa nachádzajú deti. Deti sú čoraz viac e, používané ako nosiče na e, bomby. Toto je samozrejme neakceptovateľné pre naše záväzky. Kríza, ktorú vytvára Boko Haram, je jednou z najhorších humanitárnych kríz na celosvetovom meritku. Počet vnútorne presídlených ľudí v Nigerii eh, presiahla číslo 2 miliónov celkovo v eh, regióne eh, Českých jazier 700 tisíc ľudí muselo opustiť svoje domovy. Nežijú v oficiálnych táboroch, chýbajú im teda potraviny, zdravotná starostlivosť a tak ďalej ich e, zraniteľnosť ich robí jednoduchými e, terčami pre zneužívanie a zle zaobchádzanie. Ehm, sledujeme e, túto situáciu spolu s OSN a inými humanitárnymi aktérmi v regióne. Nigerii pomáhame s viacerými nástrojmi, poprvé humanitárnou pomocou, ktorú poskytuje EÚ v oblasti zdravotnej starostlivosti, e, ochrany detí, e, vody, sanita, sanity a e, potravín. Európska komisia je vedúcim humanitárnym darcom v Nigerii od začiatku krízy Boko Haram. Zmobilizovala 20,5 milióna prostriedkov v tomto roku a 42 celých 5 eh, pre eh, celý región eh, Čadských jazier. Chceme takisto podporovať aj nad viacnárodnú skupinu afrických krajín, ktorá má bojovať proti Boko Haram ale ešte sa tam není splnené všetky e, predpoklady na to, aby sa mohli uvoľniť tieto prostriedky. Potrebujeme viac e, jasnosti v tejto súvislosti. Takisto financujeme e, špecifický projekt boja proti terorizmu, ktorý bojuje proti radikalizácii a snaží sa podporovať rešpektovanie ľudských práv Európska e, únia a jej rozvojová e, pomoc sa snaží zameriavať práve na e, pôvod terorizmu a snaží sa zlepšovať situáciu detí pomocou svojich programov. Zlepšuje ich psychosociálnu podporu pre dievčatá a chlapcov, ktoré sú obeťami vojnového konfliktu. Nigéria je tiež prioritnou krajinou pre Európsku úniu, pokiaľ ide o našu iniciatívu eh, o deťoch v ozbrojených eh, konfliktoch a e, v rámci tohto sa naozaj snažíme robiť všetko, čo je v, našom, v našich silách, aby sme ochránili deti pred násilím, e, ktoré je dôsledkom činnosti Boko Haram. Ale samozrejme, e, veľká zodpovednosť spočíva na strane národnej vlády. Naďalej ju budeme podporovať a budeme spolupracovať aj s OSN, občianskou spoločnosťou a našimi humanitárnymi partnermi priamo v teréne